Nie, takže zapisnica sa považuje za schválenú. Ideme k správe Salafranka, osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva. Pán Salafranka, máte aj slovo na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená vysoká predstaviteľka. Napriek finančnej kríze myslím, že netreba zabúdať na to, že Európsky projekt stojí na hodnotiach eh, mier, rešpektovanie ľudských práv, základných eh, práv a slobôd a tak ďalej. A je to vlastne súčasť genetického vybavenia EÚ. A nielen to, ale <clears throat> je to aj v Lisabonskej zmluve zakotvené a v charte základných práv. V rámci inštitúcií Európsky parlament je inštitúciou, ktorá sa najviac angažuje v boji za dodržiavanie ľudských práv a taktiež vedie neustály boj e, v prospech ľudských práv. E, nemôže to však ostať iba na jednom svetadieli, ale musí to byť e, všeobecne platné a preto sme vymenovali podpredsedu, ktorý má za úlohu ľudské práva a taktiež je podvýbor pre ľudské práva. Vytvorili sme aj pracovnú skupinu, ktorá monitoruje priebeh volieb a taktiež je tu kapitola, ktorá e, sa týka riešenia problémov a rešpektovania ľudských práv. Európsky parlament taktiež e, odovzdáva Sacharovú cenu, ktorá vychádza z tradície osoby, ktorá e, bola za mieromilovné spolunaživenie národov. A preto ja mám čest predložiť túto správu, kde sa reaguje na návrh vymenovať takéhoto osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Chcem sa poďakovať za odvedenú prácu mojej politickej skupine, ale aj za podporu zvyšných politických skupín Jeden dôležitý aspekt, pani e, vysoká predstaviteľka, sa týka mandátu tohto osobitného zástupcu. EU pre ľudské práva mal by bojovať za posilňovanie demokracie a právneho štátu, medzinárodnej spravodlivosti, humanitárneho práva, mm, e, za zrušenie trestu smrti, taktiež všetko, čo súvisí s prácou ochrancov ľudských práv, taktiež boj proti mučeniu, beztrestnosti, taktiež e, práva žien, ochrana e, detí, bezpečnosť a tak ďalej. A samozrejme odmietnutie akejkoľvek, akejkoľvek formy diskriminácie. Vysok, e, osobitný zástupca bude musieť spolupracovať s Európskym parlamentom a s ostatnými medzinárodnými inštitúciami a taktiež ten mandát by mal byť dostatočne pružný, jeho práca by mala byť dostatočne e, viditeľná. Mala by to byť osoba, ktorá má bohaté skúsenosti a taktiež medzinárodnú reputáciu, dokonca medzinárodnú prestíž a samozrejme bohatú skúsenosť s ľudskými právami. Pani vysoká predstaviteľka, Európsky parlament tu e, nejako nechce zasahovať do pôsobnosti tohto osobitného zástupcu, ale chcel by som predsa len zdôrazniť nasledovné. Toto vymenovanie má naozaj veľký význam. To isté platí aj pre mandát, ktorý bude tento osobitný zástupca mať. Táto osoba bude naozaj veľmi viditeľne bojovať eh, za túto vec, za ľudské práva. No a pre tento Európsky parlament naozaj je to veľmi dôležité a bez nejakých koncesí. Teraz pani vysoká predstaviteľka. Um. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela povedať, že súhlasím s pánom Salafrankom, že e, je to súčasťou nášho dedičského vybavenia. Som veľmi rada, že môžem e, opätovne sa vedeliť v tomto parlamente e, v otázke ľudských práv. Ako dobre viete, ide o jednu z mojich najvyšších priorít a som veľmi rada, že môžeme pokračovať v našich diskusiách. A chcel by som, chcel by som oficiálne poďakovať pánovi Salafrankovi za prácu na tejto správe. Odporúčania, ktoré má pre sebou parlament, E, môžeme iba uvítať ako príspevok e, v rámci príprav na e, menovanie osobitného predstaviteľa pre ľudské práva. Zdávam hold Európskom parlamentu za to, že ste presadzovali túto myšlienku ešte od svojej správy z roku 2010. Teraz sme sa dostali do situácie, keď máme širší zhod celým politickým spektrom. Ďakujem pánovi Frankovi za skvelú prácu vo výbore FED. Širšia zhoda je výsledkom aj širšej konzultácií a počas ostatných niekoľkých mesiacov moji spolupracovníci eh, zistovali zistenia eh, a stanoviska tohto parlamentu, členských štát, eh, mimovládnych organizácií a to pomohlo zabezpečiť, aby myslenie tohto parlamentu sa dostalo aj do návrhu mandátu, ktorú, ktorý som predložila rade. Stení poslanci, tento mandát bude široký a zároveň prúzny. Chcem, aby nový osobitný predstaviteľ spolupracoval so mnou na stanovení priorít, aby mohol e, pokračovať v tých témach, ktorý, e, ktoré pán Salafranco tak e, veľmi dobre spomenul. Zrušenie trestu smrti, boj proti mučeniu, práva žien, detí s tým, aby sme toto všetko zabezpečili v rámci spolupráce s inštitúciami Európskej únie. A samozrejme, musíme úzko spolupracovať aj s službou EÚ e pre vonkajšie aktivity. Tento mandát bude trvať dlhšie ako e, zvy, zvyčajne dva roky namiesto jedného. Poprvýkrát Európska únia bude menovať e, tematického predstaviteľa a preto je dôležité, aby tento mandát bol po pomerne dlhý, aby mohol dávať aj dlhodobé výsledky Nazdávam sa, že osobitný predstaviteľ bude mať značné skúsenosti, vrátane odborné skúsenosti. E, e, Posla, e, cene poslanci e, musí sa človeka, ktorý má skúsenosti s ľudskými právami a dobre chápe politiku Európskej únie. Členské štáty e, navrhli e, e, vynikajúce kandidatúry a Teším sa na to, že čo e, najskôr budem môcť niekoho menovať. Chcem však jasne povedať, že e, osobitný predstaviteľ bude e, e, vážnym e, partnerom vášho parlamentu. Slúbujem vám, že táto osoba bude môcť informovať Európsky parlament pravidelne v súlode s existujúcimi mechanizmami. Osobitný predstaviteľ zvýši hodnotu našej spoločnej práce a bude mať vedúcu úlohu pri našich konzultáciách, dialogoch je jasné, že takýto osobitný e, predstaviteľ bude prirodzeným e, partnerom pri rokovaniach. Musíme uplatňovať diplomáciu, aby sme podporili ľudské práva e, vo všetkých smeroch vonkajšej politiky Európskej únie. A chcem jednoznačne povedať, že osobne budem sa veľmi angažovať, ale do budúcnosti budeme mať ešte e, veľmi kvalifikovanú podporu, ktorá bude spolupracovať so mnou, mojimi spolupracovníkmi v Bruseli a niektorí z nás e, e, sú tu prítomní. Vy ste naozaj odvedli vynikajúcu prácu počas ostatných rokov. A samozrejme, osobitný zástupca bude E, súčasťou širšieho balíčka, pretože musíme e, e, prijať a schváliť rámec vratenie oblasti ľudských práv a demokracie, prípravy sa skutočne za podpory poslancov a som prislúbila, že budem s vami spolupracovať počas celého procesu. Najnovšie výmeny názorov boli zakonali dnes. Môj generálny tajomník sa stretol s kontaktnou skupinou parlamentu pod predsedníctvom pani Lokpily. Dúfam, že títo kontakty budú pokračovať a sa stanú pravidelnými, e, e, pravidelnou súčasťou našich medziinstitucionálnych diskusí ohľadom e, komplexného prístupu k ľudským právam a demokracii. Vždy som chcel, aby tento proces bol inkluzívny, aby poskytoval príležitosti všetkým zainteresovaným v realizácii našej politiky, aby ste mohli prispieť k definovaniu našej budúcej politiky. Pani predsednička, ešte raz chcem poďakovať pánovi Salafrankovi za správu. Euh, Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka. Teraz mene z politických skupín, najskôr pán Preda na minútu a pol. Ďakujem pekne. Táto zmluva je jasná. Ľudské práva sú hodnotou, na ktorej sa zaklada EÚ a taktiež ovplyvňujú vzťahy s tretimi krajinami. Pamätám si na to, že Lady Ashtonová e, v vode svojho mandátu povedala, že ľudské práva budú hlavným aspektom e, jej vonkajšej alebo zahraničnej politiky. E, činnosti EÚ na podporu ľudských práv sú alebo ešte nie sú harmonizované a toto sa už aj v minulosti kritizovalo. Vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva znamená, že chceme posilniť súlad EÚ v tejto oblasti a chceli by sme e, naozaj privítať takúto iniciatívu. Na druhej strane, ak ľudské práva vidíme ako nejakú osobitnú oblasť, ak ich teda budeme zohľadňovať iba v nejakých špeciálnych dialógoch, nie pri, e, v každých kontaktoch s celosvetovými lídrami, tak potom nedosiahneme svoje ciele. Arabská jar pripomenula, že ľudské práva sú všeobecne platné a teraz vieme, že eh, každý jednotlivec chce, eh, aby jeho eh, jednotlivé práva alebo práva jednotlivca boli rešpektované. Ja myslím, že tento osobitný zástupca by mal vykonávať svoju činnosť tak, aby to bolo prospešné pre EÚ. A taktiež si myslím, že krajiny by mali usmerňovať svoje činnosti v súlade so zmluvou. Ďakujem pekne pán Preda, pán Howitt tu zdá sa nie je prítomný, možno dostane slovo neskôr, takže pán Donskis na dve minúty teraz, nech sa páči. Yeah, thank you, Madam President, thank you. Ma- Ďakujem pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka. Menovanie osobitného predstaviteľ ľudských práv pre Európskej únie pre ľudských práv vždy bolo strategickým cieľom parlamentu a preto sme veľmi radi, že čoskoro k tomu dôjde a tešíme sa na výmenu e, e, informácií s e, kandidátom. Sme presvedčení, že to ešte viac posilní tematiku ľudských práv vo vonkajších aktivitách a zvýši našu dôveryhodnosti. Mm, Vysoký predst- mm, osobitný predstaviteľ bude musieť čeliť viacerým výzvam Napriek tomu, že sú tu viacej konkurujúce otázky, e, e, dúfam, že e, v očakovaní diskusí dnes odpoludne chcem podotknúť, že situácia v Tibete si zaslúži osobitnú E, e, pozornosť. E, sloboda svedomie je pre nás veľmi dôležitá a dúfam, že vysoký predstaviteľ a zastupca budú menovať aj politike, pozornosť politike čínskych úradov. Veľmi nás znepokojuje nedostatok pokroku a obávame sa, že budeme musieť e, zvážiť e, osobitného, e, menovania osobitného zastupcu pre Tibet. Z institucionálneho hľadiska odporúčania špeciálneho predstaviteľa pre ľudské práva predstavuje iba jednu súčasť stále hodnotenie našej stratégie, kde mobilizujeme svoj potenciál, politickú vôľu a zvýšime medziinstitucionálnu spoluprácu, aby sme konali ešte efektívnejšie na celé svetovej scéne Chceme zabezpečiť e, spoločný medziinstitucionálny dokument, e, aby seriózne vyhlásenie niečo ako európsky konsensus o rozvoji, ktorý definuje ramec spoločných princípov pre Úniu a členské štáty na realizáciu rozvojov politiky. Rovnako musíme sa snažiť o európsky konsens v otázke ľudských práv, kde e, budeme formulovať spoločné vízie o podpore ľudských práv po celom svete a budeme hovoriť o konkrétnych krokoch, ako to dosiahnuť naši partneri eh, v oblasti ľudských práv eh, eh, budú mať možnosť efektívne spolupracovať a teším sa na spoluprácu s ostatnými institúciami do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Tavares, na minútu a pol. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora alta representante. Ďakujem, pani predsedajúca, vážená pani vysoká predstaviteľka. Európsky parlament už istý čas obhajuje a háji teda takúto úlohu e, osobitného zástupcu pre ľudské práva. A zdá sa, že sa dostávame e, k tej cieľovej čiary, čiare, keď ide o tento maratón a ako náhle zabezpečíme takúto úlohu, tak určite všetko pôjde hladko. Tá e, vymenovanie vhodného a dobrého kandidáta do tejto úlohy od samého počiatku je veľmi dôležité. Tak ako povedal pán Salafranka, je to úloha alebo rola, ktorá bude znamenať aj úzkú súčinnosť s Európskym parlamentom. Je preto dôležité, aby sme zabezpečili, že e, tá osoba nevytvorí nejaké geto ľudských e, práv, ale že budú môcť zaznievať e, všetky rozmery ľudských práv v rámci politik EÚ, či už je to v oblasti obchodu, bilaterálnych vzťahov alebo iných mechanizmov to všetko sú dôležité momenty, súhlasím s tým, čo už zaznelo, ale chcel by som ešte zvorazniť niektoré veci, s ktorými nesúhlasím. Nechápem, prečo osobitný zástupca a jeho úloha nemá alebo nespočíva aj v nejakej povinnosti zodpovedať sa parlamentu. Chcel by som počuť jednoznačnú odpoveď áno alebo nie. Je tam takáto zodpovedanie sa smerom k parlamentu, pretože tá úloha musí v sebe zahrňať aj zodpovedanie sa smerom k Európskemu parlamentu. Chceme, aby sa zúčastňoval osobitný zástupca urgentných rozpráv alebo naliehavých rozpráv, pokiaľ ide o prípady porušovania ľudských práv a e, chcem, aby sme vytvorili aj kontaktnú skupinu pre ľudské práva. A ja sa teda pýtam, e, je možné oficiálne zriadiť takúto skupinu? Bol by som veľmi vďačný, keby sme... A tu bol prerušený rečník. E, ďakujem pekne, pán Tavareš. A teraz e, má slovo pán Havit, ktorý práve dorazil. Pán Havit. Ospravedlňujem sa, pani predsedajúca, takisto aj vysokej predstaviteľke sa ospravedlňujem troška, e, som sa omeškal. Ale naozaj srdečne vítam kroky, ktoré prijal, prijala vysoká predstaviteľka smerom k menovaniu takéhoto osobitného zástupcu. E, je to prvý takýto tematický osobitný zástupca, ako už zaznelo viackrát, ktorý bol vymenovaný e, v rámci Európskej spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky to znamená, že e, ľudské práva berieme vážne ako prioritu a je to, toto je konkrétny prejav e, tých našich prísľubov. A takisto to znamená posilnenie e, zreteľu na ľudské práva. Aj s pánom Kupkem, ktorý zastúpal pána Solanu, tak aj s ním sme pracovali na týchto veciach a to bol osobitný zástupca a teda je osobitný zástupca, ktorý bude konať v mene vysokej predstaviteľky v mene rady a určite aj s Európskym parlamentom zabezpečíme vhodné fungovanie tohto zástupcu. E, ja chcem, tak ako sme už povedali v rezolúciách a takisto predchádzajúcich v rozprávach, aby to bolo zastúpenie viditeľné a silné, ktoré zabezpečí teda zastúpenie celej Európskej únie na poli ľudských e, práv a aby bolo možné e, takúto osobu zapojiť aj do diskusie v rámci Medzinárodného trestného tribunálu a aby sme zabezpečili oveľa väčšiu príraznosť, pokiaľ ide o otázky ľudských práv, tak ako v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, určite Európska únia bude sa snažiť o to, aby táto osoba fungovala aj v úzkej súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov a už eh, súkromnom rozhovore som e, sa vyjadril e, osobitnej predstaviteľke, že toto musí byť osoba, ktorá bude mať e, výborné skúsenosti na poli ľudských práv a nemyslím si, že my by sme mali ako parlament zasahovať do nominovania kandidátov na tento post. To by mala byť vec ponechaná výlučne vysokej predstaviteľke, ale každopádne ja by som bol rád, keby to bola osoba, ktorá má taký bezprecedentný bezprecedentné skúsenosti, veľmi hodnotné cenné skúsenosti, ktoré budú kvalifikovať na tento post. A ja chcem, aby e, to bola najvyššia priorita aj pri menovaní zo strany vysokej predstaviteľky. Je tu modrá karta. Pán Darmus vám chce položiť otázku. Súhlasíte, pán Howitt? Nech sa páči. Uh- pán Howitt, zdá sa, že nie ste príliš zastancom menovania na politickej báze Povedali by ste, že e, vymenovanie e, vysokej predstaviteľky bolo samo o sebe politickým, alebo nebolo to tak? Ako to hodnotíte? Neviem, či počúval e, cený poslanec tomu, čo som povedal. Ja som, <laughs> na teda nepočúva ani iné veci, ktoré sa týkajú týchto rozpráv, teda nesleduje to pozorne, takže asi mu ušli niektoré kon- konkrétne detaily. Pán Bielan, ďakujem pani predsedajúca. Podpora ľudských práv je úlohou, ktorú sme si vzali na seba, keď sme sa e, stali poslancami, europoslancami. Spolupracujeme s mnohými krajinami a často sa stretávame s rozličnými prípadmi diskriminácie a porušovania ľudských práv. Je to mimoriadne dôležité, keď hovoríme o našich susedoch. Niekedy aj oni majú alebo ašpirujú na členstvo Európskej únie a myslím, že by sme mali zabezpečiť e, politické a občianské slobody v krajinách, ktoré sú ašpirantami na členstvo. Toto ilustruje napríklad ilustruje dobre Bielorusko, kde je totalitný režim, ktorý sa snaží eliminovať politickú opozíciu. V mnohých iných e, krajinách e, bývalého Sovjetského zväzu sa stretávame s porušovaním medzinárodných noriem a štandardov Veľmi často e, je to dedictvo z minulosti, ale niekedy aj dokonca demokraticky volené vlády zneužívajú svoje právomoci. Ja sa domnievam, že e, účinné efektívne kroky smerom k zabezpečeniu e, demokratických štandardov v krajinách, ktoré sa zaujímajú o členstvo v EÚ, je prioritou pre EÚ. Vymenovanie osobitného zástupcu by mohlo byť z tohto pohľadu veľmi užitočné, ale takýto zástupca by mal úzko spolupracovať s vysokou predstaviteľkou pre vonkajšie záležitosti, ako aj s Európskym parlamentom a tým by sme zabezpečili istý súlad a konzistentnosť v zahraničnej politike. Podpora ľudských práv by mala v sebe zahraniať rešpektovanie e, života v tradičných hodnotách a rodinne, rodinných väzbách a takisto treba brať ohľad na na zneužívanie práv žien a dievčat Pán Dartmouth, ľudské práva alebo nie. Bude osobitný zástupca dostávať 12 e, týždňov platenej dovolenky ročne, čo je štandardom e, v rámci toho bordelu, ktorý predstavuje e, vonkajšia služba. To, čo EÚ nazýva ľudskými právami, má dôsledok. My v Spojenom kráľovstve sa tým pádom nemôžeme ochrániť pred pred Abu Altadom a jeho, jemu podobným. Jemu je jedno, ako je nakladané s obeťami. E, ja by som tu citoval prípad Andrew Semiu, ktorý mal 18 rokov, bol zadržaný v Grécku a na základe európskeho zatýkacieho rozkazu 3 roky bol zadržiavaný e, v slavne známom, ne, ne, teda v tom známom väzení gréckom. Ale toto je vec, e, nesprávne identity vlastne. Viac ako 700 občanov Spojeného kráľovstva bolo takýmto spôsobom vystavených e, e, takýmto tvrdým režimom. Ja by som chcel navrhnúť e, pokojne a slušne, napriek tomu, že ma táto téma veľmi znepokojuje, mali by ste si upratať pred vlastným prahom, skôr ako budete kázať inde skôr ako ma nevhodne prerušili v marci 2010 pri mojom e, vystúpení, tá vysoká predstaviteľka e, si nič neuvedomila, nič sa ani nenaučila, nepoučila sa z vývoja. Sú tu dve modré karty od pani Sinclair a pani, pána Tavares. Áno, <clears throat> takže pani Sinclair. Ja by... Bolo by zaujímavé vedieť, čo si myslí e, e, kolegovia e, o, o odpovedi. E, pán e, e koleg vôbec nezodpovedal vašu otázku. Ak e, tento parlament má akúkoľvek dôveryhodnosť, mal by e, e, rešpektovať e, modré kartičky. E, pýtal sa, či súhlasíte s tým, že menovanie pani Eštanovej bolo politické, odpoveď bola úplne iná. Pán Tovareš, nech sa páči. Druhá otázka. Ďakujem pekne. Vidím, že ste znepokojení mm, pracovnými podmienkami vysokej predstaviteľky. E, počkám, pokiaľ si nasadíte sluchatka, takže hovoril som o tých pracovných podmienkach a preto sa vás pýtam, či namiesto obhajovania pracovných podmienok e, jednotlivých osôb sa pýtam, či e, máte názor na to skladanie účtov, ktoré nie je povinné e, pred Európskym parlamentom. Ja by som chcel vedieť, ako to súhlasí s tým, čo ste povedali o pracovných podmienkach. Takže pán Dartmouth, prosím, odpovedzte hlavne pánovi Tavaresovi. Môžem aspoň jednu sekundu, aby som e, reagoval. Pán e, Howard e, je veľmi dôležitý človek, ktorý sa považuje, že na neho neplatia všeobecné pravidla, to je jasné. Pokiaľ ide o pána Tovareša, podozrievam, že pán Tovareš a ja nesúhlasíme e, väčšine, e, vo väčšine politických otázok. A možno vás prekvapuje, že naozaj si myslím, ak ste sa naozaj e, sa tak domnievali, že potrebujeme mať zodpovednosť a transparentnosť. A napokon v týchto európskych inštitúciách nemáme dostatok transparentnosti a zodpovednosti. A to je jeden z dôvodov, prečo sme proti. Pán Howard, máte slovo, nech sa páči. E, e, chcem e, vystupovať s osobnými vyhláseniami. Chcel by som vykazať respekt voči väčšine poslancom, aby som vás neunával vnútropolitickými diskusiami, ktoré nie sú relevantné. Ďakujem pekne, pán Howitt. Tento incident je týmto ukončený. Teraz pán Hadži Georgiou na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vymenovanie osobitného zástupcu EU pre ľudské práva môže a taktiež by malo predstavovať účinný vývoj, samozrejme za predpokladu, že sa zohliadnia niektoré prvky, teda napríklad otázka zodpovednosti tohto zástupcu pred Európskym parlamentom a taktiež jeho sloboda pohybu alebo konania a otázka mandátu EÚ musí z ľudských práv spraviť naozaj zásadnú otázku pre budúcnosť ľudstva, ale na to musí taktiež e, veriť, že jednotlivé politické záujmy by nemali zohrávať úlohu v rámci týchto činností, teda osobitne v oblasti ľudských práv. A taktiež je mimoriadne dôležité vedieť, kto bude vymenovaný a ako bude mať zodpovednosť pred Európskym parlamentom, to som už povedal. A taktiež to, ako bude chcieť uplatňovať ľudské práva na celom svete. Tento osobitný zástupca bude taktiež musieť vedieť, aká je ľudskoprávna situácia v niektorých členských krajinách EÚ. Ďakujem Teraz na minútu a pol pani Sinclair. V prvom rade, pani predsednička, naozaj som e, e, e, e kladla otázka, či e, e, kolega som mnou súhlasí. Zvyčajne toto znamená e, otázku. A teraz e, v roku 1976 Thomas Jefferson zavedol koncepciu ľudských práv v, v, v, e, v, v v deklarácii o nezávislosti USA a veľvyslanci USA sú zodpovední za realizáciu tejto koncepcie. Vo Veľkej Británii otázky ľudských práv spadajú pod ministerstvo spravodlivosti a zdá sa, že tento model nie je dobrý pre Európsku úniu e, e, menovania e, osobitného zástupcu s rozpočtom zrejme neráta s tým, že existujúce delegácie Európskej únie tlmočníci prosím, aby ste hovorili trošku pomalšie. Tlmočníci poprosili, aby ste hovorili trochu pomalšie. Vy ste ma prerušili. Môžem začať od znova? Nie, môžete pokračovať. E, tlmočia to, ale aby ste zjednodušili ich prácu, poprosím vás, aby ste hovorili pomalšie. Prepačte, ja som sa teraz, e, e, som teraz stratená. Mohla by som ešte raz začať a budem hovoriť pomalšie. V roku 1776 Thomas Jefferson eh, eh, zaviedol koncepciu ľudských práv deklarácie eh, nezávislosti. V súčasnosti veľvyslanci Spojených štátov po celom svete zodpovedajú za presadzovanie tejto koncepcie. Vo Veľkej Británii ľudské práva spadajú pod ministerstvo spravodlivosti. Zdá sa, že tieto modely nie sú dostatočne dobre pre Európsku úniu. Spravodajca e, hovorí o tom, že musíme mať osobitného zástupcu s rozpočtom a spolupracovníkmi. To znamená, že nie je možné, aby existujúce delegácie Európskej únie sa zhostili tejto zodpovednosti. E, e, veľké požitky, ktoré majú 190 delegácií, v rámci e, úsporných opárení by sa mali využiť e, namiesto toho, aby sme vytvárali nové e, zložité útvary. Súhlasím však s tým, že pokiaľ osobitný zástupca bude menovaný, musí mať potrebné odborné kvalifikácie, rozsiahle skúsenosti a preukázané osobné skúsenosti a musí byť osobne integrovaná osoba vysoké e, e, e, predstaviteľ môže, pani vysoká predstaviteľka nemusí byť s tým stotožnená. Pokiaľ ide o ostatných, e, hovoriacich pán Kukan, minúta pol. First of all, my v prvom rade by som Ďakujem pekne, chcem zablahoželať spravodajcovi za vynikajúcu prácu na tejto správe. Európsky parlament má takto príležitosť prispieť k tejto správe a k tejto rozprave. A taktiež teda sa môže vyjadriť k tejto úlohe. Ľudské práva nás v Európskom parlamente zamestnávajú už dlho a preto sa v tejto správe spomínajú viaceré odporúčania a ja dúfam, že budú mať vašu podporu pani Eštonová. Čo je najdôležitejšie je to, že osobitný zástupca by mal byť nezávislý, mal by mať flexibilný mandát, aby on alebo ona mohla, mohli konať rýchlo a účinne, taktiež by to malo zvysi, zvýšiť viditeľnosť a účinnosť EÚ, pokiaľ ide o ľudskoprávnu politiku EÚ. Taktiež treba zaručiť súlad a e, možno, že zapracovať túto otázku do jednotlivých politických politik. Mal by to byť e, naozaj partner na vysokej úrovni pre partnerov z tretich krajín a taktiež pre medzinárodné inštitúcie. Mal by zastupovať EÚ na multilaterálnych fórach a mať taktiež kontakty s OSN a taktiež relevantnými regionálnymi organizáciami. Ešte chcem zdôrazniť, že Európsky parlament je ochotný zohrávať svoju úlohu pri vymenovávaní. Mohlo by ísť napríklad o vypočutie alebo o kontrolu eh, mandátu počas eh, trvania. Ďakujem pekne, pán Kukan, teraz pani Senezin na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Napriek nášmu úsiliu, napriek úsiliu vysokej predstaviteľky, za čo sa samozrejme chceme poďakovať. Ehm, ale vidíme ešte stále rozdiel medzi uznávaním a uplatňovaním ľudskoprávnych dokumentov. V nedávnej správe pána Havita e, sme zdôrazňovali, že je dôležité uplatňovať ľudské práva. Má to byť nielen dôsledné, ale dokonca príkladné. Takže vymenovať osobitného zástupcu pre ľudské práva to posilní demokraciu, právny štát, slobodu, a taktiež postavenie ochrancov ľudských práv. Rozsah činností by mal odzrkadlovať naše politiky. Je veľmi dôležité bojovať proti mučeniu, trestu smrti, násiliu na ženách a deťoch, e, proti diskriminácii a taktiež vzťahu s e, lesbičkami, bisexuálmi, transexuálmi, homosexuálmi, taktiež e, sloboda vierovýznania a dialog v oblasti ľudských práv s tretimi krajinami. E, rastie význam ľudských práv aj v obchodnej oblasti a preto som za mm, ten návrh, e, kde sa hovorí, že by tu mala byť e, taktiež podpora vysokej predstaviteľky, tak aby sa Eh, šírili usmernenia OSN v obchodnej oblasti a vysoká predstaviteľka by mohla spolupracovať s pracovnou skupinou Rady pre ľudské práva s regionálnymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami, občianskoprávnymi platformami, expertami a tak ďalej, tak aby osobný zástupca, zástupkyňa by mohli účinne pracovať. Ten mandát by mal byť flexibilný, jasný a mal by byť zabezpečený dostatok finančných prostriedkov a Samozrejme, tá osoba by mala byť veľmi nezávislá, mala by mať veľmi dobrú e, reputáciu, medzinárodnú reputáciu, malo by ísť odborníka v oblasti ľudských práv a medzinárodnej spravodlivosti. Ďakujem pekne teraz pani Loch Piller na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená vysoká predstaviteľka, EÚ je oblasťou, kde sa najaktívnejšie obhajujú ľudské práva a je naozaj dobré, že čoskoro budeme mať osobitného zástupcu EU pre ľudské práva a on bude potom túto prácu podporovať. Nebude to jednoduchá úloha ani bilaterálne, ani multilaterálne, teda zaujať stanovisko a obhajovať potom všeobecnú platnosť ľudských práv a bojovať proti porušeniam teda musí tu ísť o silnú, proaktívnu ľudskoprávnu politiku. Máme mm, pred nami veľmi dobré odporúčania spravodajcu, kde sa hovorí o úlohách tohto osobitného zástupcu aj v kontexte európskych inštitúcií a to všetko v záujme lepskej ľudskoprávnej politiky. Ja vás môžem ubezpečiť o tom, že my vo výbore pre e, ľudské práva e, naozaj budeme e, čo najviac napomocní a budeme vám pomáhať. V mandáte sa počíta s tým, že osobitný zástupca pre ľudské práva bude môcť informovať Európsky parlament. Ja by som si želala, aby to bolo jednoznačnejšie naformulované tak, aby uh, osobitný zástupca, zástupkyňa naozaj pravidelne informoval Európsky parlament a bol k dispozícii pre e, diskusie. Je to naozaj pre nás v Európskom parlamente veľmi dôležitý bod. A ešte na záver chcem zablahoželať vysokej predstaviteľke šťastnú ruku pri výbere e, najvhodnejšieho kandidáta na tento post. Naozaj potrebujeme kvalifikovanú, charizmatickú osobu, ktorá bude energická, ale aj trpezlivá a vytrvalá. a Bude teda takto bojovať za ľudské práva. Ďakujem pekne pani Lochbiller. Teraz pán Van Dalen na minútu. Vážená pani predsednička, vážená vysoká predstaviteľka, hovorila o potrebe chrániť ľudské práva. Je nepochybne nevyhnutné snažiť sa ich ochranu. Ale je tu jedna oblasť, kde sme pod veľkým tlakom. Ide o slobodu vierovýznania. Vo mnohých krajinách sa táto sloboda e, okliešťuje. Napríklad v Indonézii sme boli svedkami opatrení, e, na základe ktorých moslimovia zakročili proti kresťanom e, v severnej Nigérie. Takmer Denodene eh, sa pachajú bombové útoky proti kostolom. Žiaľ, sú aj ďalšie takéto príklady. To znamená, že treba venovať osobitnú pozornosť v slobode vierovýznania. Vysoká predstaviteľka eh, eh, spomína nové záväzky. Ako príklad by sme mohli uviesť Sýriu a mali by sme hľadať praktické možnosti, ako to viedriť v našom konaní. V Indii 40 miliónov ľudí je E, ako skutočne e, e, boli zotročení a akékoľvek obchodné dohody medzi nami a Indiou musia mať ustanovenie o ľudských právach. Ďakujem pekne, pán Van Dalen. Pán Gžip. Súčasná diskusia nepredstavuje diskusiu o nejakom súkromnom nápade. Ide o diskusii o ohľadom odporčení pre radu na základe článku 27 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie ide o podporu, e, podporu ľudských práv a demokracie a je to článok 33, e, podľa ktorého sa menuje osobitný zástupca. Je to taktiež aj výsledkom inštitucionálnych dohôd napríklad e, výsledkov e, diskusie v decembri e, v roku 2011 ohľadom prístupu k demokracii a ľudským právam. Je to všetko výsledkom našich diskusí po vypuknutí arabskej jary menovania osobitného zastupcu Únie pre ľudské práva by mala zvýšiť koherentnosť a konzistentnosť našej politiky, ktorá stále chýba Mali by sme e, sformulovať e, e, správny postup definovania mandátu a pôsobnosti osobitného zástupcu. Tento zástupca by mal predsedať viacerým stretnutiam na vysokej úrovni a mal by byť partnerom tretich štátov a regionálnych organizácií. Budúci osobitný zastupca Európskej únie by mal mať e, e, značné skúsenosti v oblasti ľudských práv, e, činnosti e, organizácií, inštitúcií zastupujúcich ľudských práv, musí mať e, medzinárodnú charizmu a váho. Iba on zaistí takúto e, polohu. Fritz, pour deux minutes. Teraz pán Leichtfried na dve minúty. Mrs. High Representative, ich glaube, Ďakujem pekne, vážená pani predstaviteľka. Myslím si, že o vonkajšej politike EÚ môžeme diskutovať a môžeme si formulovať viaceré názory. Môžeme povedať, že na jednej strane Európska únia už vždy aj v rámci svojej vonkajšej politiky e, sa vyznačovala tým, že sa zasadzovala e, celosvetovo za ľudské práva. Myslím si, že naozaj je symbolické, keď teraz Európska únia poprvýkrát sa chcem menovať e, osobitného zástupcu tematicky zameraného, ktorý má byť presne zodpovedný za tento tematický okruh. Nie ide len o to fungovanie, ide aj o ten signál smerom von v tejto otázke. Myslím si, že ten signál je správny. Keď ide o to fungovanie, tak naozaj musíme diskutovať o tom, čo môže takáto osoba robiť, čo by mala robiť, čo by teda aj mohla robiť. Dôležité je, aby mandát bol koncipovaný čo najširšie, aby nebol príliš úzko formulovaný, aby nešlo len o tie e, veci, ktoré sa bežne riešia v kontexte ľudských práv, ale aby naozaj mal voľnú ruku pri rozhodovaní o tom, ktorej veci sa chce venovať. E, je podľa mňa aj dobré, že ten mandát je nastavený na pomerne dlhé obdobie. Myslím si dokonca, že by sa to dalo prispôsobiť tomu polčasu európskych volieb a dalo by sa povedať, že 2,5 roka by bolo rozumné obdobie, tak aby bolo ešte viac času na venovanie sa otázkam ľudských práv. Samozrejme je nevyhnutné zabezpečiť, e, dostatočne ho zabezpečiť aj personálne, aj zdrojmi. To je dôležité. Ďalej je dôležité, aby tam bola tak povedať zoznamovacia povinnosť smerom na e, Európsky parlament. Myslím si, že tá povinnosť je tu na vhodným slovom, pretože my e, samozrejme budeme musieť kontrolovať, čo sa deje, aké kroky podniká táto osoba. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité a tu sa dostávam na koniec môjho vystúpenia, aby nešlo len o širokú škálu tých tém, ale aby sme boli schopní, aby mohla tá osoba napríklad kontrolovať, čo robia e, podniky alebo podnikateľské subjekty mimo EÚ na poli sociálneho práva alebo na poli ľudských práv. Ešte som chcel niečo povedať kolegovi Dartmouthovi, ale on už odišiel, takže tým pádom je, e, teraz musím ukončiť. No. Ďakujem pekne, pán Lightfree. Teraz pán Migalsky na minútu. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca, pani komisarz. E, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená vysoká predstaviteľka. Obhajoba ľudských práv by mala byť základom nášho konania, pretože to je našou úlohou zabezpečiť ochranu ľudských práv v rámci EÚ a aj vo všetkých krajinách, s ktorými ako EÚ spolupracujeme, kde vnútorná situácia, kde ju môžeme teda ovplyvniť tú vnútornú situáciu. Ja preto zahlasujem za takúto správu naozaj obsahuje niektoré momenty, ktoré ma znepokojujú. Bol tam isté, isté zmiešanie e, slobod, e, alebo sexuálne vyjadrovania sexuálnych slobod a sa to nejakým spôsobom zmiešavalo s inými slobodami, ktoré ja e, vnímam v tom úzkom kontexte ľudských práv. Pokiaľ ide napríklad o zdroje a financovanie tohto nového úradu, tak to, čo hovorí správa, by sme mali podporiť, pretože Zriadenie takéhoto osobitného úradu alebo osobitného zástupcu pre ľudské práva je vecou, ktorá si zaslúži podporu. Ďakujem pani Jegle, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená vysoká predstaviteľka. A ďakujem pekne najskôr eh, spravodajcovi za vynikajúcu správu. Dodržiavanie ľudských práv sa musí diať vo všetkých oblastiach a vo všetkých politikách EU a musí sa tam odrážať hlavne pokiaľ ide o takúto citlivú oblasť, eh, je nevyhnutné, aby tak inštitúcie EÚ, ako aj členské štáty hovorili jedným hlasom a aby eh, postupovali zodpovedne, ako aj koherentne. Z tohto dôvodu už dlhšie požadujeme eh, osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Takáto osoba pre ľudské práva by sa nemala pohybovať v nejakom úzko vymedzenom okruhu tém e, na poli ľudských práv, ale mala by mať široko koncipovaný mandát, pokiaľ ide o otázky ľudského práva, pokiaľ ide o demokratické snaženia a pokiaľ ide o e, štruktúry právneho štátu. Tieto veci všetky by mal sledovať. E, takýto, takto koncipovaný mandát by sa mal diať aj v kontexte spolupráce s vysokou predstaviteľkou a s inými orgánmi pretože úspešnosť takéhoto, takéto osoby bude závisieť od spolupráce e, s aj lokálnymi, regionálnymi a národnými predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ako aj e, s regionálnymi, ako aj medzinárodnými organizáciami. Len pri intenzívnom zapojení e, miestnych a lokálnych aktérov sa podarí spoločne zlepšovať situáciu na poli ľudských práv po celom svete. Európsky parlament musí e, tú zamýšľanú úlohu naplňať, pokiaľ ide o e, monitorovanie práce takéhoto osobitného zástupcu. Chcem teda, aby takýto zástupca nás pravidelne mohol informovať o svojej činnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Jegle. Pani Goebbels na dve minúty. Ďakujem. pekne. E, úloha osobitného zastupcu by mali byť krokom vpred v činnosti vonk- služby pre vonkajšie aktivity z hľadiska podpory ľudských práv a demokracie. A to nie len na území Európskej únie, ale po celom svete. Osobitný zástupca musí mať politické skúsenosti e, a dôveru v oblasti medzinárodného práva, prípadne ľudských práv a musí byť e, schopný e, fungovať ako strategický ochranca ľudských práv a zabezpečovať e, právny štát všade po svete. Musí vedieť hovoriť v mene Európskej únie a predstúpiť pre parlament, keď to bude potrebné. Osobitný zastupca musí mať všetku potrebnú výbavu a musí vedieť toto využívať v praxi. Táto osoba bude e, e, musieť jasne sa vyjadrovať vo všetkých e, otázkach po celom svete, ktoré majú súvislosť s ľudskými právami. To musí byť strategicky transparentný dialog a samozrejme musí vedieť vystupovať proti korupcii, zneužívanie financií na okor ľudí a musí vedieť poskytnúť konkrétne výsledky v terej, ktorej krajine, aby sme mohli investovať do posilnenia občianskej spoločnosti, pretože to je jedna z priorít e, našej politiky mm, našej vonkajšej politiky. Musíme to uplatňovať e, v každej krajine v spolupráci s občianskou spoločnosťou a všetky e, opatrenia sa musia zverejňovať. Dúfam, že členské štáty Európska únia sa zaviažu k mm, spolupráci s osobitným zástupcom s tým, aby sa uľahčila úloha koordinácie jednotlivých eh, postojov. A verím, eh, pani vysoká predstaviteľka, že to všetko zabezpečíte. Pani Gal na minútu a pol. Inak takým tam Považujem eh, to za veľmi dôležitý výsledok, že napokon budeme môcť vytvoriť pozícii osobitného zastupca Európskej únie pre ľudské práva. Dúfame, že to nebude iba pracovná e, pozícia, ale plnohodnotná inštitúcia. Vytvorenie tohto postu sa e, mala e, uskutočniť už dávnejšie. Toto sme dávnejšie presadzovali v Európskom parlamente a som veľmi rada tomu, že návrhy e, záverov rady e, teraz ratajú s dvojročným mandátom a nie jednoročným mandátom pre tohto zástupca, pretože pôvodný e, návrh parlamentu spočíval v tom, aby sme predlžili tento mandát. Je taktiež nevyhnutné, aby sa zabezpečili dostatočné prúžne zdroje na realizáciu tohto mandátu aby sa mandát definoval e, e, vnútorne logickým spôsobom a aby osobitný zástupca mohol a mal predkladať správy e, parlamentu o tom, ako si plní svoj mandát. Táto pozícia predstavuje ešte ďalší krok smerom k účinnejšiemu presadzovaniu stratégie na ochranu ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kopa, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená vysoká predstaviteľka. Rešpektovanie ľudských práv a zásadných slobod to je jadro EÚ a to sa ešte raz ukázalo vytvorením tohto miesta osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Ehm, náš svet sa zásadne mení a ide o svet, s ktorým chceme mať dobré vzťahy a preto musíme podporovať naše hodnoty, teda rešpektovanie ľudských práv, dôstojnosti, slobody, rovnosti, solidárnosti. Vymenovanie tohto osobitného zástupcu umožní spraviť účinnejšími e, kroky v oblasti zahraničnej politiky, pretože bude môcť e, tento zástupca konať rýchlo a účinne. A preto potrebuje jasný mandát, tak aby neboli nejaké nejasnosti, pokiaľ ide o oblasti činnosti jednotlivých inštitúcií. Dĺžka mandátu by mala byť e, predložená e, vo chvíli, keď by sa táto osoba osvedčila. Samozrejme musí ísť o skúsenú osobu, e, musí to byť naozaj účinný partner so všetkými organizáciami. Teraz pán Kačmárek. Ďakujem pekne. Táto zmluva poskytuje základ na vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. V zmluve sa hovorí, že e, môže byť e, podaná žiadosť na vysokú predstaviteľku, aby vymenovala takéhoto e, zástupcu v danej politickej oblasti. oblasti. Európsky parlament vždy bol za využitie tejto možnosti. Viackrát sme žiadali vymenovanie osobitného zástupcu, konkrétne v oblasti ľudských práv a to sa spomína aj e, v výročnej správe o ľudskoprávnej situácii vo svete za rok, e, roky 2009 a 2010 a preto silne podporujeme toto odporúčanie pre radu, aby bol vymenovaný osobitný zástupca pre ľudské práva, tak ako to je obsiahnuté v správe Sala Franka. My si to naozaj úprimne myslíme, pretože sme za už dlhšie. Ďakujem pekne, pán Svensson, na minútu a pol. Ďakujem pekne. Naozaj je veľmi pozitívne, že môžeme už hovoriť o vymenovaní osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. A podľa mňa by bolo dobré, keby sme mali podobnú pozíciu na národnej úrovni. Tak či tak si musíme uvedomiť, že sa musíme v našom úsilí zamerať na stabilitu. Hovoríme o demokratizácii, ale Mali by sme taktiež hovoriť o viacstranných systém, systémoch a možno, že neklas dôraz iba na ľudské práva. Tento osobitný zástupca, nech sa na to pozriete z ktorejkoľvek strany, bude mať naozaj široké pole pôsobnosti, čaká ho veľa práce a treba iba dúfať, že osobitný zástupca bude schopný e, spôsobiť E, zmeny a zmeniť niečo pre jednotlivcov, aj keď je ťažké zaoberať sa otázkami, ktoré sa týkajú veľkých e, krajín ako napríklad Čína a India. Keď hovoríme o základných právach a ľudských právach, tak potom nemôžeme zabúdať aj na to, že je tu právo jednotlivca na bezúhonnosť. Ak je tu jedna vec, e ktorá by sa mala automaticky spájať s Európskym parlamentom. Teda e, ide každopádne o obhaju ľudských práv. Pán Mitchell teraz na minútu a pol. Vážna pani predsedničke, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade po, e, ďakujem pani Bordenskej za e, vďaku vašim spolupracovníkom. Veľmi ľutujem, že niektorí e, poslanci znižujú svoju úlohu e, a prenierujú ľudí, ktorí nemôžu reagovať. Chcel by som povedať, že nesúhlasím s tými kolegami, ktorí e, zastávajú názor, že osobitný zástupca Únie pre ľudské práva musí byť právnik. Myslím si, že menovaná osoba bude mať odborné konzultácie a tento človek musí mať dobré srdce, musí byť nezaujatý musí byť odvážny, musí mať dobrý rozsudok, musí byť e, energický a predovšetkým tento človek nesmie byť politicky korektný. Musí e, ísť po pravde. Ľudské práv, práva nie sú deliteľné. E, Udeľujú ich nielen zákon v súvode s našim koncenzom v otázke E, e, rozvoja. Keď hovoríme o rodovej rovnosti, hovoríme, že to sa musí stať e, súčasťou všetkých smerov politiky a stratégie Európskej únie. Otázka rodovej rovnosti. Ale máme teraz 100 miliónov žien, ktorí sa nenarodia, pretože sú plody ženského pohľavia nepočujem, e, e, aby niekto v tomto parlamente o tom spomenul a e, to má, z toho mám hrôzu. Ak človek nazbiera odvahu a bude o tom hovoriť nezaujate, otvorene, potrebujeme takého človeka, ktorý bude presadzovať všetky aspekty ľudských práv, pretože sú nedeliteľné a pretože sú to práva E, ľudí, ktorí dostávajú nie len kvôli našim predsudkom. Ďakujem pekne, pán Mičel. Pani Nedelčová, minúta 30. Ďakujem, pani predsednička. E, Vážená pani Eštonová, vážení kolegovia, chcem naozaj privítať prácu spravodajcu Salafranku, pretože je to dobrá syntenza e, toho, čo znamená vytvorenie takéhoto pracovného miesta a taktiež čo by mal obsahovať mandát. Je to logické pokračovanie jedného právnického piliera, konkrétne články 21 a 23 zmluvy a taktiež je to krok pred, e, pretože teraz EÚ pristúpila k e, charte. Európsky parlament, ak sa vyjadri, bude e, taktiež môcť kontrolovať činnosti tohto osobitného zástupcu a teda bude sa môcť venovať novej časti zahraničnej politiky EÚ. Ja dúfam, že sa posilní úloha parlamentu aj v budúcnosti, ale Dôležité nie je takto vytvorenie tohto miesta. Samozrejme, tá osoba musí byť odhodlaná, dynamická a tak ďalej, ale je tu aj politický odkaz, ktorý bude vyslaný tretím krajinám a e, je na viacerých úrovniach tento odkaz. Čiže to, že EÚ sa zasadzuje za ľudské práva a demokraciu, teraz to bude oveľa konkrétnejšie a potom zdieľaná zodpovednosť EÚ a členských krajín, pokiaľ ide o ochranu a e, šírenie týchto práv. Teraz to už bude e, zmotnenie v osobe tohto osoby, osoby osobitného zástupcu a taktiež spoločná zahraničná a bezpečnostná politika budú viditeľnejšie a konzistentnejšie a EÚ bude e, konsolidovaná vo svojej úlohe ochranky ľudských práv. A ešte chcem zdôrazniť to, že táto úloha nemôže byť iba e, nejakou čestnou e, úlohou alebo nejakou prázdnou škatulkou, ale naozaj by sa mala zlepšiť situácia konkrétne, aby ľudské práva a základné slobody boli zaručené. Ďakujem pekne pani Nedelševa. Teraz na minútu a pol pán Jakolino. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená vysoká predstaviteľka. Je jasné, že toto vymen- vymenovanie je e, dôležitou etapou a umožní to EÚ jednoznačnejšie pôsobiť v tejto oblasti. Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva bude predstavovať obrovskú pridanú hodnotu pre EÚ. Blahoželám spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol, konal zodpovedne a spolupracoval eh, s ostatnými poslancami. Členské krajiny musia byť eh, konzistentne podporované a tento osobitný zástupca vyšle pozitívny odkaz všetkým tretím krajinám, ktoré dbajú na ochranu ľudských práv a základných slobôd. A taktiež to bude mať dopad na obchodný rozmor. A oblasť e, imigrácie, tu sa veľa hovorí o ochrane základných práv. Samozrejme, tie požiadavky e, jednotlivcov nie sú rovnaké, ale tie práva treba rešpektovať všade Rešpektovanie sa musí týkať prirodzených práv, e, práv, ktoré vlastne sa týkajú každého jednotlivca. Teda tento osob, osobitný zástupca bude musieť čo najlepšie vykonávať svoju úlohu a taktiež bude musieť byť charizmatický a e, odvážny, aby naozaj dobre zvládal túto úlohu. Teraz pani Kráca na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená podpredsednička, obhajovanie a šírenie ľudských práv to je základ pre fungovanie demokracie a taktiež pre sociálny mier, pre medzinárodné vzťahy a preto je to akýsi základný kameň EÚ. Politický dialog, obchodné dohody s doložkami ohľadne ľudských práv, to všetko svedčí o tom, že sú to ešte nedostatočné kroky a preto vítam vymenovanie takéhoto osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. A ja som za toto odporúčanie určené rade. E, vďaka tomu budeme mať e, konzistentnejšiu politiku. Táto osoba, on alebo ona už bude musieť konať nezávisle, ale taktiež dobre spolupracovať s občianskou spoločnosťou, s regionálnymi a medzinárodnými organizáciami. Tento e, osobitný zástupca bude taktiež musieť hĺbkovo e, uskutočniť analýzu viacerých krajín a to bude vychádzať z reality v tej ktorej krajine a ktorú zle poznáme. A preto si myslíme, že obhajovanie ľudských práv je nevyhnutné napríklad v arabských krajinách, pretože tam v súčasnosti ľudské práva absentujú. Máme príklad napríklad prenasledovania kresťanov a ja si myslím, že je teraz na čase eh, odpovedať eh, nájsť riešenie pre túto otázku. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame na Catch the Eye. Ako prvá pani Korola. Kiitos, arvoisa puhemies. Olin aikoinaan ulkoasiain valiokunnan jäsen silloin, kun me saimme sinne erity... Ďakujem, pani predsednička. Táto otázka eh, súvisí s inými vecami. Takže a my sme nadnesli tento problém napríklad v súvislosti s Čínou a vo vzťahu k hospodárskej spolupráci. A otázka bola, prečo vôbec je tu takýto zvláštny výbor, v ktorom sa týmto zaoberáme. To vôbec nebol zámer, aby o ľudských práv sa stala oblasť, ktorá sa dáva e, stranou a mimo programu. Naopak, otázky ľudských práv si zasluhujú mimoriadnu pozornosť. A uh, treba, aby to vlastne mohli prediskutovať všetci. Uh, vy ste slúbili, že, sa, že chcete túto spoluprácu, že sa chcete angažovať. Bez takéhoto postoja vôbec nemá zmysel sa zasadzovať za ľudské práva. Ďakujem. Nasleduje Ehm, kolega Luhan na jednu minútu. Ešte eh, žiadny návrh eh, nepriniesol zo sebou toľko bezmeniacich návrhov, teda toľko návrhov, eh, toľko zmien e, vo vládach ako teraz. E, Európska únia tiež by mala zmeniť svoju reakciu, pretože štáty Blízkeho východu a v Afrike majú veľký záujem o to dozvedieť sa, aké riešenia EÚ ponúka, aby naozaj vznikli demokratické štáty, aby bolo možné vybudovať štáty a zohľadňovať ľudské práva. Tieto hodnoty E, bývalé vlády nepresadzovali pred arabskou jarou. vlastne z EU pre ľudské práva by mal byť sprostredkovateľom pre mimovládne organizácie, pre menšiny a mal by spolupracovať aj s OSN a viesť proceskovania s tretimi krajinami. Ďakujem. A teraz pán Obermajer na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Úlohy budúceho špeciálneho mm, spolomocnica EÚ pre ľudské práva budú rôzne. Um, a pokiaľ ide napríklad o zrušenie trestu smrti až po práva e, e, rodové. E, treba sa sústrediť na kľúčové otázky Napríklad e, Turecko by si možno v oblasti ľudských práv zaslúžilo vlastného spolnomocnenca, je tam šária, nedostatok náboženskej spravodlivosti, e, náboženskej e, slobody e, a tak ďalej. Amnesty International to komentovala vo svojej správe minulý rok. Takže ak naozaj chceme niečo dosiahnuť, bolo by e, rozumnejšie E, sústrediť sa na kľúčové oblasti a netancovať e, na všetkých svadbách, tak povediac, a nechcieť bodovať nejakým pseudoakcionizmom. Ďakujem pán Obermajer a slovo má pán Bronz na jednu minútu. Uh, správa hovorí o slobode prejavu, vrátane prejavu na internete a iba pred pár mesiacmi výbor pre vnútro sa zasadzoval za stíhanie eh, holandskej strany Slobody vzhľadom na to, čo majú na web stránke. Mnohé štáty e, stíhajú e, ľudí za e, obsah, teda ako by tu nebola sloboda vypočuť si to, čo hovoria ostatní. Britská vláda momentálne navrhuje nový zákon, na základe ktorého bezpečnostné služby budú mať prístup k celému internetu, v Spojenom kráľovstve. Ak niekto e, sa e, v štátnej správe e, naloguje len zo zvedavosti na nejakú nepovolenú web stránku, tak jeho práca bude ohrozená, jeho pracovné miesto. V EÚ ľudské práva sú iba na export a možno menovanie špeciál, menovaný špeciálny spolomocnec tomu bude venovať pozornosť. Ďakujem a nakoniec má slovo pani Morvaj. Ďakujem. Ja som z krajiny, kde 100 tisíc ľudí pracujú a žijú e, v podmienkach tretieho sveta. Hoci Maďarsko nie je v treťom svete, je členom EÚ. Títo ľudia pracujú za pásom vo fabrikách, najmä zahraničného kapitálu. Za 250 eur mesačne pracujú v skladoch, potravinových obchodoch, tiež za 250 eur mesačne je možné ich zo dňa na deň prepustiť, nemajú žiadnu právnu ochranu, pokiaľ ide o zákonník práce. Takže moja otázka na pani Ešten je, a veľmi by som privítala, keby eh, na rozdiel od bežných eh, zvyklostí naozaj odpovedala na reálne otázky. Tento nový predstaviteľ EÚ pre ľudské práva preskúma aj eh, prípady porušovania ľudských práv v rámci EÚ. A moja druhá otázka je, myslíte si, že pracovné právo je ľudské právo? Čiže prípady masového porušovania ľudských práv v Maďarsku budú preskúmané? A ako? ich preskúma tento nový predstaviteľ. Ďakujem pani Morvaj, hovorí pani predsednička. Dobre, takže pani Ešton, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili na e, tejto e, debate, ktorá vyvolala veľkú vášeň za všetkých smerov o tejto dôležitej otázke ľudských práv. Pre tých, ktorí e, to pozerajú znútra, tak ich chcem odkázať na správu pána Salafranku a na mandát z vlastného zástupcu a mandát, ktorý mám ja, a to je mandát voči zahraničiu. Ja sa však pokúsim Eh, odpovedať na všetky otázky, ktoré poslanci položili a tie, mm, ktoré nezodpoviem, eh, tak eh, odpoviem písomne veľmi dbám na to, že počas tejto debaty boli povedané mnohé atribúty na mm, túto funkciu kandidáta a chcem povedať, že áno, my e, tu máme niekoho, kto je e, dynamický a e, ktorý je odvážny a dôrazný a, a ktorý správne a riadne zastupuje túto dôležitú úlohu zástupcu v mene EÚ. Súhlasím, že je veľa otázok, ktoré budú musieť riešiť a ktoré bude treba riešiť citlivo a s ozajstným porozumením. A dúfam veľmi, že kandidáti, ktorých pred vložili členské štáty a žiadneho z nich som ešte nevidela, dokážu nájsť e, to e, najlepšie riešenie a budú budovať na tom, čo tu bolo povedané. E, ja som jasne povedala, že osobitný zástupca bude mať vzťah s týmto parlamentom a to je povedané nielen v zmluve, ale aj v politickom vyhlásení, ktoré oznelo a bude to dôležité, ako mnohí poslanci povedali, je to prvý osobitný tematický zástupca s osobitným zámerom a preto bude potrebné, aby e, sa zhostil e, tejto práce riadne a e, parlament bude môcť na to reagovať. Ja len chcem povedať, že budú budovať na práci, ktorá prebieha na svete, ale ja chcem vzdať hold mnohým mužom a ženám a delegáciám na celom svete. Niektorí z nich pracujú v najťažších podmienkach a chcem sa poďakovať za to, že to tiež Ehm, vložili e, do stredobodu svojej práce. Ďakujem pani Ešten a na záver dostane slovo spravodajca pán Sala Franka. Ďakujem pani vysoká zastupkynia podpredsednička komisie. Chcem znovu poďakovať za prácu, ktorú predtým robili niektorí kolegovia pri e, vypracovaní tejto správy a samozrejme aj za všetky príspevky, ktoré vykonali vystupujúci v tejto rozprave. Berem na vedomie s uspokojením pani Jaštunová e, ten mm, záväzok, pevný záväzok, ktorý máte v tom zmysle, aby e, osobitný zástupca Európskej únie mohol mať trvalý pracovný vzťah s sa týka parlamente. Ďalej k podmienkam mandátu, ktoré sme podporili počas tohoto debatu a ktoré podľa mňa by sme mali tiež uplatňovať na výklad e, tej demokratickej dovozky, ktorú máme s niektorými tretími štátmi, nám otáz- stáva otázka personál, e, personálne obsadenie tohto kandidáta. Mňa počíslo e, veľmi to vyjadrenie pána Mičela k tomu profilu, ktorá má táto osoba. A chcem spomenúť jednu príhodu, o ktorej sa hovorí, keď Aristoteles v 4. storočí pred Periklesom sa sa prechádzal so svojimi žiakmi a jeden z jeho e, žiakov povedal e, jedno vyhlásenie, ktoré e, znechutilo učiteľa. On povedal, že to nie je moje pozorovanie, ale vášho učiteľa Platona. A odpoveď Aristotela trvá od 4. storočia pred Kristom až doteraz do internetovej éry a e, on mu povedal, ja som e, veľký priateľ Platona, ale ešte e, viac mám rád pravdu. A preto chcem vysloviť nádej, že prosím som vysokej predstaviteľky tento osobitný zastupca bude mať pracovný vzťah s týmto parlamentom, ale hlavne aj s obhajobou základných ľudských práv, ktoré musí objavať tak, aby tieto základné práva a slobody, ktoré presadzuje tento parlament, sa budú môcť presadzovať v tomto storočí na celej planete. Ďakujem pán Sala Franka, týmto je rozpráva ukončená a hlasovať sa bude zajtra o 11. Podľa programu ostávame v rovnakej oblasti. Máme to vystúpenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,